otázku na ústne zodpovedanie e, smerovanú na komisiu, čo je vlastne sociálny rating troch Ačok v sociálnej oblasti. A tu v tejto súvislosti dávam slovo e, autorovi tejto otázke, pánu Hendlovi, a to na 5 minút. Ďakujem. Sociálna situácia v Európe si vyžaduje trojité Ačko v oblasti sociálnych otázok. Je to nepochybné a zjavne to došlo aj komisii. Ale aj teraz ešte stále máme obrovskú nezamestnanosť v Európe, hoci je i klesa, ale to sú len tí oficiálne registrovaní ľudia. Máme neakceptovateľnú mieru nezamestnaných množství mladých, nielen v krízových štátoch. Máme tu totiž situáciu, kde chudoba v Európe nadobúda čísla neuveriteľné. Štvrtina Európanov je pod hranicou e, chudoby podľa OECD. V podstate e, vznikajú pracovné miesta len e, prekérneho charakteru, kde ľudia sú chudobní aj keď pracujú. To všetko zdá sa, že komisia pochopila a má tu iniciatívu k sociálnemu trojitému Ačku Jean-Claude Juncker v prejave pred Európskym parlamentom obhajoval ambiciozne tento projekt. E, aj v správe o dovršení Európskej hospodárskej a menovej únie sa silnejšie zameriava e, pozornosť na zamestnanosť a sociálne otázky. Záver je tu vízia e, ratingu trojitého Ačka a tu citujem, Sociálna politika by mala rozvinúť svoj plný potenciál a sociálne a zamestnanecko-politické výzvy pre dosahovanie spoločného iných cieľov zamestnanosti e, v stratégii Európa 2020. To všetko sú samozrejme slová, rozpoznávam tu, samozrejme uznávam e, pre komisiu, že tu nie je určite to predmetom diskusie pre sociálnu otázku v Európe. Samozrejme nie je jednoduchá, ale aké alebo všeobecné riešenie. Ale už od prvého avizovania komisia ešte vlastne neposkytla výsledky. Žiadne konkrétne štrukturované informácie o pokrokoch sociálneho trojita Ačka. Ododnes je tu oznámenie komisie, ale ale pani komisárka Tyson z tejto e, štrukturovanej informácie e, jednoducho múdrejší nie som. E, sú to všeobecné miesta, všetci, veci, ktoré by, ktoré, pod ktoré by sa podpísal každý. Ale čo sa vlastne stane, to tu popísané nie je. Poprvé, ako bude komisia definovať takéto trojité Ačko? Po druhé, ako tie konkrétne detaily o koncepte budú vyzerať, tie komponenty, tie ciele. Po tretie, čo sú existujúce a nové mechanizmy a postupy a indikátory a merateľné kroky, a to v rámci európskeho semestru i mimo neho, na presadzovanie týchto cieľov. Po štvrté, ako sa tie nástroje použijú. Po piaté, ako bude vyzerať detailný harmonogram pre sociálne trojité Ačko. A po šiesté, ako má vyzerať lepšia sociálna konvergencia smerom nahor na základe spoločných štandardov na vysokej úrovni. To všetko sú otázky, ktoré tu tak nadnášam, ale to ešte nie sú všetky otázky z môjho výboru. Aké formy a zákony vlastne na európskej a národnej úrovni bude Európska komisia požadovať? aby sme mali sociálnu konvergenciu. Po 8. ako majú vyzerať pokroky e, a ako sa majú preverovať v rámci tejto smernice. A potom na záver, ako komisia chce sociálne e, trojité Ačko e, inštalovať v celej EÚ a nie len pre oblasť menovej únie. Nechceme e, predsa Európu e, okraja a Európu dvoch rýchlostí, Európu centra, to všetko sú otázky, ktoré sa tu natískajú. A ja chcem len zdôrazniť, že sociálna situácia je kľúčovou otázkou, ktorá bude naozaj rozhodujúca pre spoločnú solidárnu Európu. Preto nemáme čas až do marca 2017. Nemáme čas e, čakať na bielu knihu. Potrebujeme teraz jasne podniknúť jasné kroky smerom k silnejšej sociálnej Európe. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Pani komisárka, máte slovo. Čo zde? deje? Vážený pán predseda, vážený poslanci Európskeho parlamentu. Takže od prvého dňa e, v úrade pre nás bolo hlavným cieľom vytvoriť Európu e, trojnásobného sociálneho Ačka. A hospodárske posilnenie našej únie ide ruka v ruke so zlepšovaním životov ľudí. Toto je jadro európskeho sociálneho modelu, je to zásadná zložka nášho um, sociálne trvého hospodárstva. A ja si myslím, že toto povedie k vytváraniu nových kvalitných pracovných miest a taktiež to zaručí ochranu e, v, počas celého života. A ja som si istá, že toto patrí na, náš, na program našich priorít. A myslím si, že sa nám podarí dosiahnuť e, skutočne sociálnu Európu. Komisia už podnikla konkrétne kroky, aby sme zaručili, že Európa si zaslúži e, rating 3A a taktiež sme posilnili úlohu sociálnych partnerov na európskej a národnej úrovni. Taktiež sme vykonali hodnotenie sociálneho vplyvu. Máme tu program napríklad pre Grécko. Navrhli sme odporúčanie pre členské štáty ohľadom eh, opätovnej integrácie dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh. A na, prišli sme s návrhom, Rada parlament to rýchlo eh, schválili. taktiež e, predsunutie finančných prostriedkov vo výške 1 miliarda eur. A myslím si, že takto naša iniciatíva pre zamestnanosť mládež skutočne môže dobre štartovať. Prijali sme tiež návrh, e, ktorý by mal dať príležitosť e, ľuďom s nedostatočnými príležitostiami. Po šieste vytvorili sme Európsku platformu, proti neohlásenej práci, teda na boj proti neohlásenej práci. A toto by malo ukázať, že Únia prispieva k lepším zamestnaneckým podmienkam v Únii. Po siedme, nové nariadenie EURES umožní tým, ktorí hľadajú prácu, hľadať aj v iných e, členských štátoch a takisto uľahčí e, slobodný pohyb pracovníkov. Po 8. práve dnes sme schválili návrh na prepracovanie smernice o vysielaní zamestnancov, o ktorom sme hovorili už predtým. A mm, mimochodom prebehajú ďalšie činnosti. V roku 2016 očakávame, že budeme podporovať oblasť e, vyvážených, e, vyváženosti medzi pracovným a súkromným životom, tak pre mužov ako aj pre ženy. E, k tomuto vypracujeme Poprvé, komplexné preskúmanie e, smerníc o e, DOZP z roku 2014. Toto prebieha. A ešte pred koncom leta prídem, prídeme aj s ďalšími návrhmi. Paralelne s týmito konkrétnymi iniciatívami sme dnes rozbehli široké konzultácie o prvých konkrétnych výsledkoch e, preskúmania Európskeho piliera sociálnych práv. Prezident Juncker túto iniciatívu uviedol vo svojom vyhlásení o stave únie v septembri minulého roka a tieto konzultácie by mali získať názory zainteresovaných strán vrátane národných parlamentov, samozrejme aj e, Európskeho parlamentu a ja by som teda skutočne chcela všetkých z vás vyzvať, aby ste sa na tejto diskusii zúčastnili a aby ste vypracovali stanovisko Európskeho parlamentu. My sme prizvali sociálnych partnerov na národnej úrovni, na európskej úrovni a chceli by sme prizvať aj e, občianskú spoločnosť, aby sa zúčastnila na týchto diskusiách. Prečo pilier sociálnych práv? No, európsky sociálny model je úspechom. Európska únia v súčasnosti je najväčšou ekonomikou na svete a väčšina jej občanov e, žije v relatívne veľkom blahobite a Európska únia rozvíja veľký súbor sociálnych práv, ktoré sú zakotvené v národnej aj v európskej legislatíve. E, takisto podporujeme základné práva, ale e, budeme musieť preskúmať, či európsky sociálny model ešte stále slúži svojmu účelu, pretože čelíme dlhodobým výzvam, ešte stále čelíme aj dôsledkom krízy a myslím, že je čas na akúsi kontrolu stavu, inventúru a mám pocit, že e, naša sociálna politika a politika našich členských štátov by mala byť pripravená na 21. storočie. To bude otázka, ktorú si chceme položiť. A toto je veľmi dôležité najmä e, z hľadiska eurozóny, pretože vieme, že zvýšená, zvýšená konvergencia aj v oblasti sociálnej a zamestnaneckej politiky e, vyžaduje vyššiu odolnosť menovej a ekonomickej únie. A preto e, v prvom rade e, bude potrebné, aby, euroštáty, aby členské štáty eurozóny e, sa zaoberali otázkou vypracovania nejakého, nejakého oznamu základných práv a slobod. Takže vážený pán predsedajúci, vážené poslankyňa a poslanci, ja som presvedčená o tom, že tento dvojfázový prístup je správnym prístupom k dosiahnutiu tých troch A. Teda na jednej strane chceme riešiť konkrétne iniciatívy, ktoré budú uh, vychádzať v ústrety ľuďom a ich požiadavkám, teda problémom, ktoré majú reálne v teréne. A týchto sme už vyriešili minimálne 10. A ďalej, ale na druhej strane by sme chceli rozbehnúť určitú spoločnú reflexiu na tom, ako chceme, aby sa európsky sociálny model vyvíjal v 21. storočí tak, aby naďalej fungoval pre ľudí, aby fungoval v prospech rastu a rozvíjania príležitostí pre všetkých. A ja by som naozaj chcela všetkých vyzvať, aby sa zúčastnili na tejto veľkej debate. Ja si myslím, že máte čo povedať a veľmi sa teším na túto diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na minútu 30 dostane slovo pán Káza. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Ja vítam tieto iniciatívy, ktoré môžu prispieť k našim občanom a k budovaniu ich blahobytu. E, myslím si, že táto, túto myšlienku treba určite rozvíjať. V zmysle zmluvy, okrem iného, Európska únia už má právo pomáhať členským štátom a doplňať ich aktivity v oblastiach, ktoré sa týkajú ochrany zamestnancov, ochrany zdravia, e, pracovných podmienok, sociálnej ochrany a tak ďalej. Ale na to, aby sme dosiahli úspech, je potrebné, aby sme e, v tejto oblasti úzko spolupracovali s členskými štátmi a aby sme mali jasne definované ciele. Je tiež dobré pamätať na to, že európska politika súdržnosti je absolútne nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia homogénneho a konštruktívneho rastu, rovnako ako ňou je fungujú tí sociálne modely. Ja sa domnievam, že je potrebné integrovať rôzne prístupy, pretože si nemôžeme dovoliť opakovať eh, chyby z minulosti, ktoré viedli práve k tým krízam, alebo tej kríze, ktorú, o, ktorej, o ktorej ste hovorili. A táto kríza vystavila občanov riziku, riziku prepadnutia sa do chudoby a iným problémom. A preto chcem apelovať na členské štáty aj na komisiu, aby zaviedli sociálne indikátory ako jedno z priorít Európskej sociálnej agendy. A bol by som rád, aby sa tieto indikátory využívali ako mechanizmus, ktorý umožní včasné eh, a vhodné zásahy. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pani Steinruck na, dve, na 1,5 minúty. Ďakujem od príspevkov predsedu komisia pána Junckera, ale ako aj od vás, pani Tyson. Sme mali veľké očakávania, ale musíme povedať, eh, že počas Európskeho sociálneho semestra sa stalo naozaj málo, ktoré sa neodkláňa vôbec od úspornej politiky. A predovšetkým, čo sa týka e, dočasnej a krátkodobej zanemestnosti. S týmto príspevkom naozaj e, prináša veľmi málo v oblasti e, sociálneho ratingu trojitého a Musíme jednoducho hovoriť eh, o sociálnych eh, pilieroch. A čo sa týka eh, krajín eurozóny, nebojujeme ani proti korupcii. Tento, tento projekt musí jednoducho odstraňovať chudobu a sociálnej závislosti. Preto potrebujeme definíciu E, napríklad e, zamestnávateľa minimálnej e, mzdy a minimálneho príjmu. Hm, mali by ste brať sociálny dialog oveľa vážnejšie ako doposiaľ. A garácie, ktoré ste predstavili, by mali byť nástrojom, ktoré bojujú proti chudobe. Pretože v Európe musí byť pevne zakotvený prístup rovná mzda za rovnakú prácu. To sú súčasti sociálnych pilierov a je to veľmi dôležité pri boji za spravodlivosť v sociálnom systéme. One... Ďakujem veľmi pekne. Teraz na jednu minútu dostáva slovo pán Gerike. Ďakujem veľmi pekne, e, pani predsedníčka. Ide tu aj e, o e, rating agentúr, ktorí posudzujú práve štáty, ktoré zbankrotovali a boria sa s obrovskou eh, dlhovou eh, záťažou eh, v Nemecku. Je to napríklad sociálne hospodárstvo. Kedy si to bol iba pojem, ale teraz je to koncept pre celú Európu a tento pojem musí byť naplnený údajmi, ináč ostane iba prázdnou nádobou teším sa, keď v parlamente budeme o tomto pojme naozaj vážne diskusovať. Ako by mal vyzerať model trojitého sociálneho A pre Európu? Čo sa všetko musí zmeniť? Ja som samozrejme otvorený tejto diskusie a želal by som si, aby sme e, do toho zaangažovali e, viac e, ľudí a aby sme vytvorili sociálnu spravodlivosť aj pre starších, aj pre nezamestnaných, ako aj pre mladých ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na dve minúty pán Kalve Šambon. E, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, a ďakujem veľmi pekne aj pani komisárke. Ešte raz želám príjemný pekný večer, aj keď už sa pomaly <laughs> schyluje k noci. Ja sa domnievam, že komisia e, začína používať slovník, e, e ktorý odráža e, naliehavosť tém. A je veľmi dôležité, Mm, aby komisia e, definovala, čo chápe pod tým ratingom 3A, e, lebo to sa stáva akýmsi symbolom, ktorý, chápem, pre vás je dôležitý, ale nie každý mu rozumie. Čiže bolo by dobre tú novú terminológiu pomenovať alebo, alebo vysvetliť tu. Ide o akúsi ochotu, e, hybnosť, ktorú treba zachovať. Malo by ísť o symbol ochoty budovania sociálnej Európy a E, ešte stále je možné zachrániť takto ten, tú základnú myšlienku Európskej únie. Ja by som chcel poprosiť, aby sme túto myšlienku nezahrnuli nejakými novými akronymami, medzi inými aj týmto ratingom trojitým. A to je dynamika, ktorá e, by nebola dobrá a neslúžila nám dobre 20 rokov, to vieme, proste tie ratingové agentúry, to hm, nemalo žiadny zmysel, k ničomu to nevedlo, takže, nevedlo, takže by som nechcel, aby sme opakovali tú istú chybu. Ja by som chcel, aby sme uh, si stanovili ako hlavnú prioritu tú cestu E, smerom k sociálnejšej Európe. A tu e, by som chcel hovoriť o veciach okrem zamestnanosti a tých je dosť, e, ktoré sú v sociálnej oblasti. A my môžeme hovoriť o nich pri diskusii o tom trojitom A. Ale keď hovoríme o sociálnej Európe, tak hovorme o chudobe a hovorme o tom, ako s ňou bojovať dnes. Hovorme o tom, ako študenti cez Erasmus alebo aký ďalší program budú mať možnosť cestovať po Európe. A to hneď. A nezabúdajme na e, to, že musíme chrániť e, zamestnancov a toto by nemalo viesť nejakému protekcionizmu. A poďalšie sa chcem spýtať, ako chce Európa prostredni- e, komisia prostredníctvom trojitého a vybudovať lepšiu sociálnu Európu, keď pán Tusk voči USA sa postavil tak, ako sa postavil. To sú základné princípy, e, slobodný pohyb e, pracovníkov. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pani Cimer. Pani predsedajúca, pani komisárka, napriek tomu, že v Nemecku a niektorých ďalších členských štátoch v minulých rokoch e, máme úspešný hospodársky vývoj, sa miera chudoby nezmenila. Videli sme čísla, ktoré boli predstavené, z tých je jasné, že e, medzi hospodárskymi úspechmi a mierou chudoby zdá sa nie je súvis a preto by som chcela poukázať na to, že našou hlavnou úlohou e, musí byť to, čo konkrétne vieme ako Európska únia e, urobiť, aby sme zlepšili a ponúkli perspektívu 130 miliónom ľudí, ktorí žijú pod Prahom chudoby. A samozrejme, to zahrňa aj to, že by sme mali lepšie zvládať komunikáciu na pracovnom trhu a stanoviť konkrétne kritéria a uchopiteľné, merateľné, kvalitatívne kritéria na boj proti chudoby. E, e, nestačí, že sa sústreďujeme iba na vytváranie pracovných e, miest, pretože častokrát minimálna mzda nestačí, aby sme bojovali proti chudobe chudobe, pretože títo ľudia musia platiť napríklad e, nájmy. Hovorili sme dlho hovorili o flexibilite a e, bezpečnosti, o flexicurity. Avšak e, v Nemecku to práve vyhnalo do popredia veľmi otázne pracovné pozície a udržalo, respektíve vyhnalo to vyššie mieru chudoby. Nehovorme o minimálnych nárokoch, ale hovoríme o základných nárokoch, e, aby každý malý v Európe, každý človek mal v Európe rovnaký, rovnaký nárok na život mimo chudoby. Ďakujem veľmi pekne. Avšak máme tu určité časové obmedzenia, takže ospravedlňujem sa, že som vám zobrala slovo, ale prosím, držte sa rečničkého času. A teraz pani Lambert na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem pani komisárka. Vypočuli sme si príspevok o e, sociálnom ratingu trojitého A a je tu aj ašpirácia k sociálnejšej Európe. Ach, pripomínam to prácu, e, ktorú, e, ktorá ide na, nad rámec bežného e, HDP. To naozaj hovorí o tom, ako sa na to dívame. Keď hovoríme o sociálnej Európe, tá je pod ťažkým útokom za ostatné roky. Tento parlament e, to samozrejme povedal aj veľmi jasne a uznali sme to, že keď budete veľmi prerezávať, tak v konečnom dôsledku rastlinu e, zabijete. Sociálny pilier, a dovolte mi povedať, že budeme mať e, naozaj veľmi veľkú reakciu na tieto konzultácie, nielen zo strany tých, ktorí naozaj zažívajú chudobu a je to len na nás, ako sa postavíme k zrastajúcim eh, rozdielom eh, medzi postavením jednotlivých eh, ľudí alebo pracovných príležitostí. Stojíme pred mnohými výzvami a myslím si, že všetky členské štáty sa zapoja konštruktívne do tejto debaty, aj keď ja som z Británie, takže to nemusí byť ešte vôbec dané. Čo sa týka legislatíva, keď sa pozráme na tú kľúčovú e, Európu, ale samozrejme Európu aj ako celok. Sú tu e, smernice o zdravotnej starostlivosti a ešte ďalšie, na ktoré sa musíme e, sústrediť na to, keď hovoríme o jednorýchlostnej Európe. Ďakujem, pani Aža, na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Pani komisárka, je mi veľmi ľúto, ale nemôžem s vami súhlasiť. Bola som presvedčená, že je to iba indikácia, nejaká, nejaká povera, že komisár Juncker nebude mať nič pripravené. Hovoríte o trojitom A ako o niečom, čo je dobré pre Európe, ale tá je už na pokraji e, svojich síl a e, je tu absolútna e, chudoba, e, v ktorej žijú milióny občanov. Nemôžeme hovoriť e, o trojitom, štvoritom, petoritom a tu sú problémy, o ktorých musíme hovoriť a hovoriť o konkrétnych riešeniach, e, ktoré hľadujúce rodiny potrebujú. Vy hovoríte, že existujú konkrétne návrhy. Ale viete, čo je ostatný návrh? E, komisia žiadala zmenu rozpočtu 2017 e, od Talianska, Fínsku, Rumunska, Španielska. A, a prečo? Pre, pre významný odklon e, od, od šetriacich opatrení, úsporných opatrení, ktoré žiadate. Ale toto nie sú tie opatrenia, ktoré ktoré majú e, garantovať udržateľnosť a e, nádej pre hľadujúcich občanov, ktorých sú milióny. Ďakujem veľmi pekne. Na mi e, Dominik Martin. Minútu a pol. Pani predsednička, vážení kolegovia, pani Cimer Ehm, postaviť e, sociálny pilier na, rovnaký, na rovnakú úroveň, ako je ekonomický pilier, to by mal byť, to by mal byť cieľ Junckerovej komisie. Ale čoraz viac ľudí je euroskeptický a dochádza tu k zásadnému obratu od ehm, e, štátu sociálneho blahobytu. Ide tu o dva piliere. Všetky e, Členské štáty by mali mať alebo sa usilovať o rovnakú mieru sociálneho zabezpečenia a mali by smerovať k sociálnej konvergencii. Na druhej strane ehm, bolo by potrebné, aby sa na európskej úrovni dohodli nové e, štruktúrálne reformy, tak aby sa takisto zabezpečil rozvoj eurozóny, aby sa predišlo dvorýchlostnej Európy. Boli by tu sociálne rizika, ktoré by mali negatívny vplyv na trh práce, ale sociálna konvergencia sa len veľmi ťažko kombinuje s politikou trhu, ktorý je čo, výkonnejší a má vyššiu produktivitu. Boli by tu veľké požiadavky na rozpočet a mohlo by to viesť aj k endemickej chudobe. Ďakujem. Ďakujem. Minúta a pol. Pán Zarianopoulos. E, ďakujem. 3TA. E, to, e, Trojité A sa používa ako rating pre bankové inštitúcie, ale pokiaľ ide o sociálne trojité A, tak to podlieha tomu bytunku, ktorému my hovoríme európsky semester. E, sú to e, e, veci ako je flexicurity a podobne, čo je nástroj slúžiaci zamestnávateľom a nie pracovníkom kom, komunistická strana Grécka um, um, konštatuje, že európske inštitúcie nerešpektujú takú vec, ako je kolektívne vyjednávanie a tí pracujúci, ktorí nie sú chránení uh, žiadnym poistením alebo inými zárukami, tých je veľmi veľa. Napríklad v Grécku E, Európska únia vystupuje ako agentúra, ktorá e, zabezpečuje sociálnu spravodlivosť, ale vôbec tomu tak nie je, pretože dochádza k e, znižovaniu mzdy a sú obchádzané všetky práva pracujúcich. Členské štáty Európskej únie vyzývajú k tomu, aby sa Ehm, utečenci použili ako, ako zdroj lacnej pracovnej sily. To je absolútne nepriateľné. My sa musíme zbaviť tohoto systému kontrolovaného kapitálom. Ďakujem. Ďakujem. Pani predsednička. Pani komisárka, v roku 2014 nám Európska komisia v parlamente oznámila svoju voľu budovať e, sociálnu Európu s trojtým A, vtedy vyvolala obrovskú nádej v našich radoch, ale aj pre európsky ľud. Ten pred, plán cesty, ktorý ste pred chvíľou uviedli, znamená, že každodenne treba pracovať na dosávaní tohto cieľa. Zdá sa, že došlo k miernemu zlepšeniu, ale ešte stále máme v Európe v priemere 9 nezamestnaných, čo je oveľa viac ako v USA. Nezamestnanosť mládeže dosahuje 20 to je veľmi znepokojujúce. V niektorých krajinách je ešte vyššia a takisto je tu veľmi vysoké riziko upadnutia pod hranicou chudoby. Sociálna Európa samozrejme vyžaduje zvyšovanie kvalifikácie. Prvým takýmto e, cieľom by malo byť lepšie využitie Európskeho sociálneho fondu, iniciatívy pre mládež, záruky pre mládež. Dúfam, že to všetko je súčasťou programu, ktorý nám umožní udržiavať a rozvíjať tieto nástroje. Je potrebné mobilizovať členské štáty, pretože práve tie majú za úlohu spoločne budovať sociálnu Európu. Je to Európa zamestnanosti, Európa sociálnej ochrany každého občana. Ďakujem vám za vašu prácu, môžete s nami počítať. Eh, tak so mycket. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka, a ďakujem aj komisii za túto iniciatívu. Je zrejme, že si to od nás bude vyžadovať veľmi veľa práce a chceme vybudovať takúto sociálnu Európu s trojitým A. Aké sú e, na to podmienky. V čase migračnej krízy máme nezamestnanosť, máme obmedzovanie slobody prejavu, máme hospodárskú krízu, ktorá e, sa ani zďaleka neskončila. A zároveň sociálni partnery sa nezapájajú takým spôsobom, ako by mali do riešenia týchto problémov. Nebude to možné dosiahnuť bez nich a nebude to možné robiť iba na základe politiky. Myslím si, že skúsenosti z posledných rokov to dokazujú. Ehm, tá správa bola veľmi zaujímavá a bolo by dobre, keby ste prečítali, čo sa stalo v krajinách, ktoré prechádzali krízov a ktoré riadila trojka. Tie krajiny ešte stále sa nachádzajú v horšej situácii než iné krajiny a to práve z toho dôvodu, že sociálni partnery E, nedostatočne zasahovali do tohto procesu. Bolo by potrebné im umožniť, aby spolupracovali s politikmi, s úniou, s odbormi, aby sa e, zlepšila situácia. Pani Lope Fontáňa. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážená pani komisárka, pre, pred niekoľkými mesiacmi, keď s nami pán predseda Juncker hovoril o tým, tom trojitom A, tom ratingu troch A. Uplynulo dosť času, nám sa tá myšlienka zdala celkom dobrá, ale nevedeli sme si predstaviť, ako sa to bude realizovať. A preto je veľmi dôležité, aby sme našli definíciu týchto dvoch myšlienok, veľmi jasnú definíciu, pretože naši občania, európsky občania sa e, museli počas krízy uskromňovať a je práve pre nich e, dôležité, aby sme e, navrhli, ako chceme dosiahnuť, že sa ekonomika znova vráti do, e, do, do čiernych čísel a že e, sa začne zlepšovať sociálna situácia. A preto tento sociálny rating trojitého A by mal viesť minimálne k tomu, aby sa tvorili pracovné miesta, aby sa odburávala chudoba, Európsky semester, ten obsahuje určité indikátory sociálnej oblasti a tieto by mali jasne odhalovať, kde sú najcitlivejšie oblasti. A okrem toho e, potrebujeme doplniť špecifické indikátory, ktoré budú e, odzrkadľovať pokrok v tých najdôležitejších témach a na základe ktorých bude možné potom nastavať politiky na európskej úrovni Eh, okrem toho indikátora tohoto trojitého A. Pretože my máme momentálne stratégiu do roku 2020 a okrem toho by sme mali mať aj stratégiu v sociálnej oblasti, ktorá by bola teda podobne jasná. Takže eh, pani Tyson, ja vám chcem zaželať veľa úspechov v vašej práci. Ďakujem. Pani Angerius. Ďakujem veľmi pekne. Mám tri otázky. V prvom rade eh, na čo nám je európsky trh práce, ak ľudia potrebujú pracovať v dvoch zamestnaniach, aby mohli zaplatiť základné účty. Po druhé, v Španielsku e, mladí ľudia nemôžu nájsť zamestnanie a preto si nezakladajú rodiny a E, čo poviete na Bulharsko, kde v, vo fabrike textilnej zarába, zarába robotník 95 eur mesačne. Ja si myslím, že na toto by sa mal orientovať tento pilier, sociálny pilier. Tam by malo ísť najmä o, tom, o to, ako môžeme garantovať e, vytvorenie pracovného trhu, ktorý bude podporovať na jednej strane inovácie a zároveň bude inkluzívny a bude poskytovať podporu tam, kde ju je treba. E, pretože nemáte e, do konca života 25 rokov a nepoškodené zdravie. E, je potrebné, aby e, mzdy nejakým spôsobom nadvezovali na náklady, aby ich dokázali pokryť a takisto je potrebné určitú sociálnu dohodu preklopiť do legislatívy. Skrátke, pani predsednička, nechcem plýtvať slovami, ale bolo by treba pristúpiť ku, k činom a to veľmi dobrým činom. You, one and a half minutes, Mr. Ďakujem veľmi pekne, pán Šoga, na 1,5 minúty. Ďakujem, úplne súhlasím s ambíciou um, porovnávať makroekonomické fiskálne politiky so sociálnymi opatreniami a takisto uh, sa zaoberať otázkami uh, pracovného prostredia a sociálnymi otázkami. Ekonomický rozvoj a sociálny pokrok sú navzájom prepojené a navzájom sa posilňuje. Pokiaľ ide o definíciu sociálneho trojitého A, môžem podporiť myšlienku ekonomicky silnej Európy s vyváženým rastom, zabezpečujúcim pracovné miesta a zlepšujúcim život ľudí. Zároveň sa domnievam, že pri dosahovaní tohto cieľa by sme sa mali vyhnúť nadmernej regulácii a mali by sme pri zavádzaní každej novej legislatívy prihľadať na osobitnú situáciu každého členského štátu. Je potrebné, aby sme zabezpečili slobody, ktoré ponúka um, slobodný trh uh, občanom a treba zabezpečiť a ochraňovať aj hospodárskú súťaž. Ďakujem. Minúta a pol, pán Purinsky. Ďakujem, pani predsednička. Pani komisárka, vážení kolegovia, myslím si, že treba pamätať na to, čo vlastne povedal predseda Juncker v oktobri 2014. Citujem. Chcem, aby Európa sa zamerala na Európu strojitým a v sociálnej oblasti a aby bola aj rovnako, eh, mala rovnaký rating v ekonomickom aj sociálnom zmysle. Neviem, či si naozaj myslíte, že komisia sa rovnako zameriavala na sociálne otázky ako na makroekonomické a finančné otázky. V vašom vystúpení v Luxemburgu v júni minulého roka na otázku, či existuje nový štart pre sociálnu Európu, ste povedali, že rozhodne áno. Žiaľ, ja sa obávam, že tá skutočná odpoveď nie je až taká rozhodná. Z jednoduchého dôvodu. A to, že ten hlavný e, cieľ komisie ktorý, eh, ktorým chce zabezpečiť európsky semester, sú úsporné opatrenia. Tieto vyvíjajú tlak s cieľom dosiahnuť tzv. Eh, eh, rozpočtové rozpočtovú rovnováhu pričom sociálne aspekty a dôsledky zohrávajú len druhotnú úlohu. Michel Roland, minúta a pol. Pani komisárka, keď predseda komisie oznámil svoju ambíciu, aby Európa mala trojité A, vysal tým jednoznačné posolstvo pripisuje rovnaký význam sociálnym výzvam ako ekonomickým význam. To je samotný základ trhovej ekonomiky sociálne regulovanej. E, toto sociálne trojité A e, je prejavom vôle, ale treba ho naplniť aj konkrétnym obsahom, aké ukazovatele umožňujú porovnávať pokrok v dosahovaní cieľov Domnievam sa, že komisia by mala vychádzať z už existujúcich e, možností a e, orga, sociálnej organizácie, aká existuje napríklad v, vo Francúzsku a vo Veľkej Británii. Ale samotná výkonnosť nie je celkom dostačujúca. Je potrebné, aby sa neprestajne sledovala táto výkonnosť, ale aby všetci aktéry dostávali potrebnú podporu. To všetko je potrebné z hľadiska posilňovania, posilňovania dôveryhodnosti Európskej únii a predovšetkým, aby sa občania eh, identifikovali s európskym projektom. Pani Gentile, minúta. La politika deve offrire politika ktorá sa týka spravodlivosti sociálnej oblasti, je veľmi dôležité, čo sa týka života, e, života starších e, žien alebo detí, by mala byť v centre záujmu. A práve ich problémy naozaj obmedzujú horizonty rast. Musíme im naozaj e, prijať tú realitu, v ktorej žijú európsky občania. A to, čo sme si vypočuli, je iba nechutná propaganda. Musíme sa zaoberať tými najzraniteľnejšími. Netýka sa to iba vlád, ale predovšetkým tých naj, najslabších občanov, pretože chudoba klope naozaj veľmi vytrvalo na, našich, na naše dvere. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Na 1,5 minúty pani Sander. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani komisárka, v roku 2014 eh, predseda Juncker eh, vyhlasil, že si žela pre Európu trojité sociálne A. Toto vyhlásenie bolo eh, základom ďalšej diskusie, ale musím konštatovať, že, že po niekoľkých rokoch si všetci myslíme a viacerí si myslíme, že Európa ešte stále nemá sociálnu tvár. E, ja z mojej strany si myslím, že najlepšia sociálna ochrana znamená, že človek má prácu, má dôstojnú prácu, má dobre platenú prácu. Znamená to dve veci. Poprvé, je potrebné našich občanov vybaviť všetkými nástrojmi na začlenenie sa do trhu práce. To znamená, musia mať kompetencie, ovládať jazyky a byť mobilní. Treba vybaviť našich spoluobčanov e, tak, aby všetci mali rovnaké možnosti, aby mohli budovať svoju sociálnu pozíciu. A všetky podniky, či už že priemyselné, polospodárske alebo iné musia vytvárať pracovné miesta v rámci um, príslušných um, legislatívnych predpisov, ktoré im umožňujú investovať a inovovať. E, tento slogan by mal Európe umožniť, aby znovu našla svoje miesto po kríze, ktorá postihla náš kontinent a ktorá našich občanov uvrhla do e, veľmi e, neistého postavenia. Treba zabezpečiť sociálnu konvergenciu. Michel Balans, minúta a pol. Ďakujem, pani komisárka, ukazovatele potrebujeme tak v ekonomickej, ako aj v sociálnej oblasti, aby sme ju mohli hodnotiť. Ale ja som presvedčený, že ak máme slobodný vnútorný trh s voľným pohyb, pohybom pracovníkov, tak to nemusí nevyhnutne znamenať, že máme sociálnu konvergenciu. Vieme, že vo vnútornom trhu existujú rozdiely. Hovorím o procese sociálnej konvergencie, ale je to práve Európska únia, ktorá by mohla byť ohrozená, pretože tu začínajú prevládať nacionalistické protieurópske tendencie. Je teda potrebné, aby ste e, vy navrhovali riešenia, ktoré e, sú priateľné pre komisiu, ale ktoré sú priateľné aj pre parlament, aby mohol s vami e, spolupracovať. A je potrebné, aby ste do toho zapojili všetkých 28 krajín hneď od začiatku. Je treba tak urobiť aj v rámci eurozóny. To trojité a pre Európu to nemá byť iba slovo, to musí byť metóda. Ďakujem. Minúta a pol, pani Toms. Vážená pani predsedajúca, to seveda pozdrav. sociálna oblasť musí mať stále dôležité miesto v našom programe. A toto je aj dôvod, pre ktorý e, prišla Európa s touto myšlienkou trojitého a v sociálnej oblasti. Znamená to aj e, e zlepšenie vzdelávania, zamestnanosti, lepšiu koordináciu sociálnych systémov. E, osobitnú pozornosť treba venovať podpore iniciatívy sociálneho práva, európskeho piliera sociálneho práva. Európa bola vždy a mala by zostať vzorom sociálnych práv a mala by si toto miesto vo svete zachovať. To si však vyžaduje, aby sme neprestajne zlepšovali tento systém a aby sme vytvorili systém, ktorý bude ešte výkonnejší. Som presvedčená, že európsky pilier sociálnych práv k tomu prispieje. Zostáva však ešte otvorených veľa otázok, ako je napríklad, ako bude fungovať tento systém trojitého A. To je dôvod, pre ktorý podporujem aj tú otázku, ktorú sme adresovali komisii a pani komisárke. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Zanu na to na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, predsedajúca. Je veľmi dôležité eh, v tejto debate povedať, aby sme nezredukovali eh, Európu na čisto ekonomickú eh, dimenziu. Nemôžeme mať jednotli, jednotný európsky trh bez sociálnej politiky. Preto musíme mať E, veľmi jasné indikátory, ktoré by posilňovali sociálny dialog. Preto, aby sme sa vyhli sociálnemu e, dumpingu a zabezpečili to, aby tieto hodnoty prevážili nad e, ekonomickými prioritami. Musíme stále zlepšovať podmienky tak práce, ako aj života. A to bez ohľadu na to, kde ľudia v Európe žijú. A preto by sme mali zaviesť minimálne požiadavky, minimálne kritéria na európskej úrovni, e, ktoré samozrejme zmenia e, postavenia. A je veľmi dôležité, aby sa komisia zaoberala čo najskôr záležitosťou e, dopadom jednotného digitálneho trhu na sociálnu ochranu a zamestnanosť. Merci. Uh, now, Ďakujem. Ďalším rečníkom na 1,5 minúty bude pán Mišel Lavrie Eh. Pani predstavujúca, pani komisárka, pani Tajsenová, vážení kolegovia, eh, keď eh, tejto snemovni v oktobri 2014 predseda Juncker ohlasil trojité A pre Európu, mal na mysli otvorenie novej éry. Sociálna Európa by nemala zostať utopiou. Samozrejme, nemôžeme mať spoločný um, zákonník práce pre 28 členských štátov, ale môžeme mať spoločné referenčné body pre uh, ochranu pracujúcich. Treba ich chrániť pred sociálnym sociálnym dumpingom a to sa týka aj viacerých z našich smerníc. E, predpokladám, že si pani komisárka uvedomuje, že e, Smernica o vysielaní pracovníkov tu zahráva dôležitú úlohu. E, my chceme, aby prispela k vytvoreniu sociálnej Európy. Na to je potrebné obnoviť sociálny dialog na úrovni Európy, tak ako si to predstavoval Jacques Delors, niekdajší predseda Európskej komisie. Ochrana práv pracujúcich to nie je iba práza. E, vo Francúzsku aj v celej Európe je potrebné zbaviť sa niektorých pravidel, ktoré sú niekedy veľmi zaťažujúce pre našich eh, pracujúcich. Ďakujem. Teraz eh, jedna minúta pre pána Gutierrez Prieto. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Pred 1,5 eh, rokom komisár Juncker hovoril o myšlienke trojitého A poprvýkrát a ja e, mám pocit, že je dobré e, zmeniť ako si dynamiku v tejto oblasti, e, ale zároveň e, treba povedať, že Barosová komisia, ktorá zavádzala e, úsporné opatrenia, trocha narošila dôveru občanov v vnútornú politiku Európskej únie aj v oblasti sociálnej. A ja si myslím, že teraz je treba dať najavo, že vstupujeme do novej e, éry, kedy občan môže dôverovať vnútornej politike EÚ a E, kedy tá sociálna politika bude pracovať pre neho. Nemali by sme strácať čas. A preto by som chcel povedať, že sú tu tri veci, e, ktoré by som chcel zdôrazniť. V prvom rade minimálna, euro, európska minimálna mzda na boj proti chudobou. Po druhé, treba vytvoriť e, systém boja proti nezamestnanosti a podpory nezamestnaných v Európe. A po tretie, minimálne, minimálne dávky, e, ktoré e, by zabránili pádu do chudoby pri nezamestnaných. To sú tri veci, ktoré by mohli pomôcť e, obnoviť dôveru ľudí v sociálny model, ktorým je známa Európa a ktorý by mohol pomôcť miliónom občanov Európy. Ďakujem. Teraz na 1,5 minúty pani Šojdrová. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ja som si s veľkým záujmom vypočula vaše vysvetlenie pojmu e, sociálny rating trojitého. A pochopila som, že by malo ísť o vyjadrenie vysokého sociálneho štandardu, ktorý v krajinách Európskej únie e, panuje za využitia E, súčasných aj nových politik, z ktorých ste niektoré vymenovali aj vy. A ja si myslím, že je dôležité zdôrazniť tu práve podporu zosúľaďovania rodinného a profesného života, ktoré ste tiež, ktorú ste tiež spomenula, pretože podľa, ná, podľa mňa za najviac diskriminovanú e, skupinu spoločnosti považuje mladé rodiny s deťmi, ktoré namiesto sporenia na bohatý dôchodok investujú do detí, teda do našej spoločnej európskej perspektívy. Ja sa pýtam, ako týmto mladým rodičom vyjadríme podporu. A ja všetkým kolegom, ktorí tu volajú po ešte väčšej ochrane zamestnancov, po ešte väčšom počte vysielaných pracovníkov na európskej úrovni, mm, tak týmto by som chcela pripomenúť, že na to potrebujeme mať tých zamestnávateľov, potrebujeme mať konkurencieschopné podniky. A to tiež vyžaduje transparentnú a stabilnú legislatívu. Preto by som tiež chcela pripomenúť, že ak e, plánujete revidovať smernicu o vysielaní zamestnancov z roku 1996, tak je potrebné e, sledovať aj cieľ zachovania konkurencieschopného podnikateľského prostredia. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Simon na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. E, tlačová správa Komisie o Európskom sociálnom pilieri ho pôvodne popisovala ako referenčný dokument právnej povahy, e, v ktorom sú zhrnuté základné princípy Európskej únie. Avšak e, obávam sa, že e, v 9 z 28 členských štátov sa tento dokument nebude uplatňovať, čo je podľa mňa pomerne dôležité narušenie platnosti princípu, teda že, sa, že vypadli z platnosti stovky miliónov občanov. A ja si myslím, pani komisárka, že mám veľké šťastie, že ste nepísali s Junckerom e, Exodus a Deuteronomium, pretože by, by nám vypadlo možno e, z um, desiatich prikázaní nezabiješ, možno aj nepokradneš a tiež uh, nezosmilníš, kde by si získali optát možno Polsko a nejaká iná krajina. Ja si myslím, že zmysel tie pravidla majú, len ak sa budú uplatňovať všade, pretože inak je to taká pretvarka, aby socialisti boli šťastní, ale nezmení sa toho veľa. A v takom prípade eh, by som povedal, že by sme nemali plitvať svojim časom. Ak to je, naoz- ak to je naozaj eh, úprimná, úprimná iniciatíva, tak niekde v tom dokumente by sa mala spomínať kvalita, alebo teda by sa mali spomínať kvalita pracovné miesta. Je, eh, vo West Midlands, čo je moje volebné obdobie, 50 tisíc 000 E, ľudí, ktorí pracujú na krátkodobé zmluvy a pokiaľ e, by sme chceli nejako pomôcť im, tak by som to veľmi uvítal. Ďakujem veľmi pekne teraz na 1,5 minúty pán Vanden Kendelare. Kendeláre. Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca, pán, pani komisárka, ako, ako jeden z najmladších členov, poslancov, ako koordinátor mladých, by som chcel upozorniť na problém e, práve mladých zapojiť sa do sociálneho života. Pre jednu generáciu ten jednotný trh je samozrejmý, ale a toto je tá, práve tá mladá generácia, ktorá to už považuje za úplne samozrejme, ale zároveň je to generácia, ktorá je postihnutá úsporami, po, e, ktorým sa e, pristúpilo po kríze. A tiež e, chcem povedať, že moja generácia dostala signál, že Európa tá nie je definovaná len slobodným pohybom tovaru, a osôb, ale že Európa je definovaná aj určitou sociálnou solidaritou. A toto by sme mohli e, vyslať ako signál pre mladých ľudí. E, fakty sú také, že e, petina mladých je bez práce a to je skutočný škandál. Iniciatíva budovania pracovných miest pre mladých, to tu bolo, aj to bolo celkom úspešné a napríklad v Bruseli sa znížili, znížila nezamestnanosť mladých, a to už 35 mesiacov po sebe. A e, je napríklad nová agenda skills pre Európu, teda zručnosti pre Európu, a na to by som chcel upozorniť. Takisto treba zvýšiť mobilitu pracovníkov a e, takisto rovnocené pracovné podmienky tak, aby všetci v Európe mohli pracovať e, za rovnaký podmienok. Ja by som chcel povedať, že moja generácia by nemala byť strátenou generáciou a, a Európa by mala byť ešte sociálnejšia. My všetci nesieme zodpovednosť za to, aby sa to udialo. Teraz pristúpime k, k spontánnej diskusii. Catch the Eye. Mám tu siedmých rečníkov, ktorým by som všetkým chcela dať slovo, však poprosím vás, aby ste hovorili presne jednu minútu. Teraz dám slovo pani Danuta Taviačka. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážené dámy a páni, ja som veľmi rada, že môžeme hovoriť o tomto ratingu trojitého A v sociálnej politike. Ja som rada, že nám pani komisárka vysvetlila, čo to znamená a aké ciele tým sleduje, aké legislatívne zmeny tiež plánuje. A musím povedať, že je to plán veľmi ambiciózny, ale predtým, než odpovieme na otázky, než si vypočujeme odpovede na naše otázky, by som chcela pripomenúť, že sociálna politika má reálny dopad na kvalitu života občanov a že táto politika si vyžaduje zodpovedný prístup tak zo strany členských štátov, ako aj európskych inštitúcií. A prioritou nás v Európskej únii, alebo teda v európskych inštitúciách by sme mali zabezpečiť najmä súdržnosť medzi politikami, sociálnymi politikami členských štátov, tak aby sme podporili konkurencieschopnosť, inovácie a hm, efektívnosť e, a využívania pracovnej sily. E, teraz tie výzvy zhruba poznáme a Mali by sme preto začať zavádzať nové prvky do politík pracovného trhu. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsedajúca dala slovo ďalšiemu rečníkovi. You have the floor. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Hovorí pani Ward. Ja by som chcela poprosiť pani komisárku, aby sa pozrela na dve správy, ktoré onedlho prídu E, z, z parlamentu, teda, ktoré, ktoré dostanete v prvom rade, e, odburávanie chudoby z pohľadu e, nákladov domácnosti a chudoba z pohľadu žien. To sú dve správy, na ktorých sa pracuje. Ja si myslím, že je treba vyslať jasný signál, že treba bojovať, treba zabojovať o to, aby sme dosiahli tieto ciele v boji proti chudobe a myslím, že by sme mohli začleniť nejaké opatrenia aj do európskeho semestra. Ja to hovorím práve pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Ženy totiž sú príliš postihnuté rizikom e, tak chudoby, ako aj sociálna exklúzia. Ak, ak chceme bojovať proti chudobe, ktoré čelia práve tieto exkludované ženy, tak uh, myslím, že to môžeme urobiť, pretože Európa má potenciál budovať tú sociálnu Európu. Musíme však prihľadať na to, že sú tu stále rodové rozdiely, e, proti ktorým musíme zasahovať. Ďakujem. Pán Marias. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Junckerov plán sociálneho trojitého A zlyhal. Už teraz máme obrovskú nezamestnanosť v celej Európe, vysoká e, miera nezamestnanosti takisto sa objavuje medzi mladými e, a ak skutočne chceme zaviesť e, reálnu sociálnu politiku, potrebujeme, dosiah- potrebujeme zlepšiť minimálne tri veci. V prvom rade akýsi minimálny sociálny plat, minimálny európsky plat a minimálna dávka v nezamestnanosti. Ináč nemôžeme ísť tým smerom, ktoré nemôžeme ísť tým smerom, ktorý sme si vytýčili. Pokiaľ ide o Britániu, teda otázku toho, či Británia zotrvajú alebo nie, tak e, prípadné, e, prípadný odchod by potrhal e, celú, celú tú sociálnu štruktúru Európy, pretože aké práva budú potom ľudia mať pracovníci mať, ak Británia vystúpi z Európskej únie? Ako sa, ako sa budú riešiť tieto vzájomné vzťahy? Ja dúfam, že to nebude riešené diskriminačne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Piňo. Pani Piňo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne a kolegovia, vďaka tejto definícii získavam dojem, že Junckerová administratíva sa nám snaží dať e, nejakú mačku vo vreci, pretože ten plán e, trojitého A, ktorý je nám prezentovaný ako pevný plán, je to len akási pevná improvizácia, e, ktorá sa mení za pochodu. A je to, ja tu cítim prvky tej, toho istého šetrenia, ako sme už videli v minulosti. A sociálna, ekonomická a monetárna politika nám neprináša tie výsledky, ktoré by sme chceli. Sú tu neefektívnosti, E, napríklad tá garancia pre mladých, e, to je systém, ktorý nebol úspešný. Ja si myslím, že ak komisia vníma výsledky pozitívne, tak ja myslím, že by bolo dobre prehodnotiť metriku, pretože e, my musíme mať neustále pred očami situáciu občanov a problémom zamestnanosti, alebo problém, pro, pardon, problém zamestnanosti je taký veľký ako problém nezamestnanosti. Ak nedáme zamestnancom tie isté práva, tak, mám, tak vlastne uh, vytvárame nebezpečnú situáciu aj zo sociálneho, aj z finanč- finančného hľadiska. Poprosím, prerušuje predsedajúca, aby ste dodržiavali jednu minútovú hranicu. Teraz pán Hekmar. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážené dámy a páni. V oktobri 2014 som s uspokojením schváloval e, vyjadrenie pána Junkera, vtedy vlastne poprvýkrát predstavil túto myšlienku toho sociálneho ratingu trojitého. A ja som sa e, vyjadril jednoznačne za harmonický ekonomický rast, e, ktorý by stál na paralelne podnikaných krokoch zameraných na zlepšovanie sociálnej situácie, situácie zamestnaných občanov. Ale E, nemali by sme zabúdať na to, že e, ten sociálny rating by mal byť len všeobecným cieľom e, a akýmsi hodnotením a že stále potrebujeme konkrétne kroky, ako ho dosiahneme. No a mali by sme v prvom rade vypracovať konkrétne špecifické merateľné indikátory, ktoré nám umožnia hodnotiť náš pokrok a komisia čo skoro predloží návrh, ktorý sa týmto bude zabrať. A tiež vás poprosím, aby ste pamätali na to, že aktivity smerujúce k dosiahnuť toho ratingu 3TH, aby sa mali týkať celého územia Európskej únie a nie len, e, nie len eurozóny. Pardon, e, Európskej hospodárskej vlasti. Ďalší rečník bez mikrofónu. La Commission met en avant cette fameuse concurrence libre Komisia vyzdvihuje e, tú slavnú e, ochranu hospodárskej súťaže, ale hospodárska súťaž nie je slobodná pretože sociálne systémy sú medzi jednotlivými krajinami mimoriadne rozdielne. A pokiaľ ide o vysielanie pracovníkov, tak e, to takisto nesplňa rôzne sociálne požiadavky. Napríklad e, Polnospodárska kríza vytvorila narušenie hospodárskej súťaže práve tým, že sa využívajú vysielaní pracovníci. Myslím si, že dnes je potrebné v Európe dosiahnuť zosúladenie eh, sociálnej legislatívy a takisto netreba zabúdať ani na harmonizáciu daňovej legislatívy, eh, pretože toto je takisto ďalší problém pre Európu. Pán Polčak. Ďakujem, pani Ja som pôvodne... Ďakujem, pani predsednička. Chcel som hovoriť pôvodne o niečom inom, avšak eh, príspevok môjho predrečníka ma motivoval zmeniť obsah eh, môjho vystúpenia. Ja si myslím presný opak. Ja si myslím, že zvyšujúca konkurencia schopnosť eh, prináša zvýšenie úrovne sociálnej ochrany. Nefunguje to tak, že bude silnejšia Európa ako aj sociálna ochrana, pokiaľ budeme zaostávať v konkurencie schopnosti. Tomu naozaj tak e, nebude. A čo sa týka potreby členských štátov, na rozdiel od môjho predrečníka si myslím, že je dôležité, aby bola zaistená určitá voľnosť pre národné štáty, e, že e, ohrozenie sociálnej ochrany je príliš mnoho predpisov v legislatíve a nebudeme, priestor pre členské štáty. Ďakujem za možnosť vystúpenia, pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani komisárka Tyson bude odpovedať. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci. Ja by som chcela poďakovať za túto veľmi plodnú a bohatú diskusiu. Vypočula som si mnoho pripomienok a môžem konštatovať, že e, do istej miery podporujete systém sociálneho trojitého A, ale aj tu e, badať e, tú otázku, čo presne je potrebné urobiť, respektíve, že niektoré veci je treba urobiť viac než iné a na čom my vlastne teraz pracujeme. No a my potrebujeme samozrejme e, aktualizovať a inventarizovať. E, samozrejme máme, alebo mali sme dočinenia s následkami krízy. E, tá kríza uvrhla mnohých ľudí do chudoby v Európe a našim cieľom bolo vždy znižovať tú chudobu, ale napriek tomu vďaka tej kríze, kvôli tej kríze sa tá chudoba prehlbovala, takže sa mohlo javiť, že naše opatrenia mali opačný efekt. Ľudia bez práce, ktorí si nemôžu nájsť prácu, je príliš veľký a to je e, nepriateľná situácia. E, my e, vidíme, že sa trhy s prácou, pracovné trhy čoraz viac segmentujú a to takisto nie je priateľné. Aj proti tomu treba zasahovať a snažíme sa tento proces trocha zbrzdiť. A teraz, keď hľadíme na, na výzvy, ktoré stoja pred nami, tak síce za nami je istá kríza, ale Ehm, svet nestojí a my sa musíme pozerať do budúcnosti dostatočne vzdialenej a musíme eh, prihľadať na to, ako tá zlepšujúca sa ekonomika bude vplývať na náš pracovný trh, ako to využiť, toto zlepšovanie eh, na zlepšený vplyv na, na rodinnú štruktúru, eh, ako využiť napríklad páku, ktorá nám ponúka digitalizácia pri vytváraní nových zamestnaneckých modelov, vznikajú nové podnikateľské modely a to sú zmeny, proti ktorým ťažko môžeme bojovať, nezastavíme ich, ale mali by sme ich nejakým spôsobom zakomponovať do toho nášho plánu, do tej sociálnej politiky. Sú tu proste nové skupiny ľudí, ktorí potrebujú podporu, e, ľudia, ktorí e, vypadnú z toho pracovného procesu skôr, než by boli vypadli v minulosti. A tiež mm, chceme bojovať proti e, nerovnováhe a nerovnosti, ktorá je brzdou ekonomického rastu a e, nepomáha nám nejakým spôsobom rozbehnúť tú ekonomiku alebo zvýšiť rast. Čiže konvergencia, konvergencia smerom nahor, to je ďalší cieľ, ktorému sa chceme venovať. No a potom otázka, ktorá nie je jednoduchá, e, čo ako, ako napomôcť e, vyrovnávaniu príležitosti na pracovnom trhu, teda vyrovnávaniu príležitosti v prístupe na pracovný trh. Tu e, chceme, aby zamestnateľní boli nielen mladí ľudia, ale aby e, sa myšlienka celoživotného vzdelávania stala integrálnou súčasťou nášho života. A Takisto je potrebné skúmať možnosti zlepšovania e, sociálneho poistenia, sociálneho zabezpečenia. A tu nejde len o to, aby systémy sociálneho zabezpečenia boli udržateľné z finančného hľadiska, ale musia byť aj primerané, teda mali by pokrývať tie rizika, ktoré chceme mať pokryté a e, tu treba potom skúmať napríklad aj pracovné podmienky. A z rôznych stretnutí sa ukázalo, že toto je záležitosť, ktorú môžeme riešiť nielen na, Euró- nielen na európskej úrovni, ale aj členské štáty si môžu medzi sebou sami e, vytvárať e, víziu alebo vízie a e, spoluprácu, ktorá môže byť prínosná na tej nižšej úrovni. A tiež je možné sa inšpirovať e, navzájom a my sme, teda opravne, opravnene poukazujete na to, že aj sociálni partnery majú e, čo povedať v tomto procese a minimálne pri, e, pri upresňovaní tej, tej diagnózy, ktorú treba liečiť, e, nám sociálni partnery môžu a mali by pomôcť. A opakujem, celé, celá táto práca, celá táto činnosť musí byť činnosť nás, nás všetkých, vrátane sociálnych partnerov. A to by som chcela znova vyzvať ešte raz vyzvať vás všetkých, aby ten, ten dokument, ten balík, ktorý dnes bol zverejnený a e, kde špecifikujeme, čo presne rozumieme pod týmto európskym pilierom sociálnych práv, tak e, aby sme e, si tento dokument pozreli, aby sme preskúmali, čo by to mohlo znamenať a aby ste aj vy prišli s návrhmi, ako toto zlepšiť. Lebo je to ešte stále pracovný materiál, ktorý E, poskytuje istý prehľad o sociálnom aký v tejto chvíli, primárne, sekundárne právo, medzinárodné právo, softlo, naše finančné nástroje, ktoré máme k dispozícii a e, s ktorými vieme dosiahnuť e, mnoho vecí na úrovni členských štátov, ak to tie členské štáty budú chcieť. Toto všetko treba preskúmať a takisto prihľadnúť na ekonomické trendy a vývoj, ktorý môžeme analyzovať aj k tomu je dokument v balíku ktorý bol dnes zverejnený. Ja by som vás naozaj chcela vyzvať, a nielen vás, ale aj ľudí e, na úrovni e, národných parlamentov, vlád, sociálnych partnerov, um, EHSV, teda e, Európsky hospodársky a sociálny výbor, aby sme spolu dospeli k, k spoločnému plánu pre budúcnosť, tak ako to povedal aj pán kolega Fan Kendelár, ktorý by bol zameraný na, na mladých ľudí, aj na mladých ľudí, a ktorý by E, nám umožnil zachovať tú sociálnu ekonomiku, ktorú tu máme, sociálnu trhovú ekonomiku. Ak by sme túto sociálnu trhovú ekonomiku dokázali, dokázali vymedziť a realizovať, tak e, sa približíme k tomu celu toho, toho sociálneho trojteho A. My by sme potrebovali zabezpečiť e, ekonomický rast, mali by sme ho podporiť a umožniť Mm, a zároveň využiť e, na vytváranie pracovných miest, vytváranie kvalitných pracovných miest a na kvalitnú sociálnu ochranu ľudí. Pretože to je ten hlavný cieľ. Nie pekné slova, to je záväzok, to je angažmán, e, to je vec, ktorú chceme a mali by sme prevziať spoločne na svoje plecia. E, je to vec, ktorú by sme mali realizovať a teraz prišla chvíľa, ako sa pozrieť na konkrétne opatrenia, ktorými by sme chceli podporiť tie európske sociálne práva. K tomu sme vlastne dnes vydali tie dokumenty. Je to široká debata. Ja to nepopieram. Je to široká debata. Tí, ktorí tvrdia, že sociálna Európa, že to je jednoducho, že sa na ne nepracuje, že sa nič nehybe, tak tie roky, ktoré ja aj som, aj v tomto parlamente som bola aktívna, aj potom na komisii, tak uh, môžem povedať, že ešte nikdy sa nepracovalo v takejto šírke, obrovskej šírke na, e, na, na tomto princípe sociálnej Európy. Takže máme e, položené základné e, princípy, máme položené základy. A teraz je na nás všetkých, aby sme naplnili túto štruktúru No, reálnymi krokmi, aby tí, ktorí po nás prídu, nájdu Európu, v ktorej sa bude dobre žiť, kde ľudia majú, majú rovnaké príležitosti. A ľudia, ktorí sú trocha menej šťastní vo svojom živote, ktorí možno dostali trocha menej talentu do, vienka, do, vien, do vienku, tak eh, aby tiež mali možnosť sa uplatniť vo svojom živote bez hľadu na to, v ktorej fáze svojho života sa nachádzajú. Chceme sa o nich postarať. Takže ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca za túto rozpravu a ďakujem aj poslankyňam a poslancom za spoluprácu na tejto téme. Thank you, Ďakujem veľmi pekne pani komisárka. Ste eh, podali eh, svoje svedectvo a teraz eh, poprosím pani komisárku Jourovú, aby, sa, aby ste sa vymenili kvôli nasledujúcej debate. Ďakujem. Euh, Budeme pokračovať euh, v rozprave. Teraz euh, pristúpime k správe